Teraz eh, ehm, sa stručne budeme zaoberať eh, nasledujúcimi správami. Ide o krátku prezentáciu. Správa pani Virginie Rozier, legitimné opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme. Tu udelujem slovo najprv pani poslankyni, spravodajkyni na 4 minúty. Virginie Rozier. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa prezentuje takáto práca, tak zvyčajne sa ďakuje kolegom za vykonanú prácu. Robím to veľmi rada, ale chcem poďakovať aj iným. Chcem poďakovať Altuanovi Deltorovi, ale Rafael Aleovi, pani Frašo, Beni Robert a všetkým, ktorí e, sa rozhodli odvážne prehovoriť. Určite to nie je jednoduché, pretože problém um, oznamovateľov je etický problém e, všeobecného záujmu, verejného záujmu veľmi e, Často je to riskantná voľba. Chcem tiež zdôrazniť to, že je to poprvýkrát, čo tento parlament prijíma text o ochrane oznamovateľov a iné inštitúcie už schválili e, uznesenia na túto tému, napríklad Rada Európy, ktorá schválila uznesenie roku 2014, ktorý má veľmi ambiciozný cieľ a my sme z neho vychádzali v našej práci. Hovoril som, e, hovorila som o e, týchto kolegoch a chcem zdôrazniť aj to, že veľmi často je, sa vyzýva na ochranu týchto oznamovateľov v rámci uznesení, ktoré m, nasledovali po uh, LuxLeaks, tax 1, tax 2 a, a poďakovali sme Antuanovi Deltorovi, dostal cenu európskeho občana. Uh, Vďaka nemu, vďaka ním e, sme úspešnejší, ale dnes e, pán Deltur a Lae boli e, odsúdení podmienečne. A teda my pracujeme na zlepšení každého dňa našich spolobčanov, ale títo ľudia sú odsudení. Je to obzvlášť dôležité dnes, keď tento parlament príjma, alebo teda vyzýva na príjmanie nástroja na ochranu týchto oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme. A môže to byť základ na efektívnu ochranu. Zvlášť navrhujeme širokú definíciu takýchto oznamovateľov. Nesmie to byť len osobitá situácia, či je to nejaký dodávateľ, konzultant alebo zamestnanec, ale musíme sa skôr zamerať na charakter informácií, ktoré sú oznámené. A keď sa odhalí nejaká informácia o v nejakom konaní, kto je proti európskemu záujmu, tak odtedy musí tento oznamovateľ byť chránený. Aká ochrana pre týchto oznamovateľov? Vieme, že veľmi často, keď hovoríme o niečom takomto, tak čelíme sankciám. Musíme teda jasne povedať, že toto je e, trestne stíhateľné, sankcionovateľné a že všetky škody budú napravené je tu potrebná aj finančná a justičná podpora, ak to bude potrebné. Vidíme, e, že tu boli viaceré prípady, kedy boli napríklad podmienky života veľmi znížené, kvalita života sa znížila, obmedzené boli zdroje úplne na minimum. A teda je tu potrebná aj finančná podpora v niektorých prípadoch, ale tiež psychologická pomoc, pretože vždy je to veľký stres keď čelíme organizáciám, ktoré majú obrovské zdroje, zdroje a možnosti konať, zdroje a možnosti vyvíjať tlak. E, čiže chceme, aby sa vyrovnala táto rovnováha síl a chceme, aby tu boli e, opatrenia, ktoré budú zárukou, že nepôjde o nejaké sankcie. Chceme, aby sa vytvoril nezávislý orgán, ktorý by pomáhal a radil e, všetkým oznamovateľom. E, veľmi často sme hovorili o ich citlivej situácii, ktorí sú odkazaní sami na seba, čelia silným organizáciám a táto nezávislá organizácia bude mať nezávislé európske právomoci, musí tu byť koordinácia a takisto aj e, možnosť pomoci. Tento týždeň budeme hovoriť tiež o trochu inom prípade. Všetky tie osoby, ktoré čelia škodám spôsobeným s glyfozátmi. Eh, je potrebné upozorniť eh, spoločnosť Monsanto. Eh, mali sa upozorniť národné orgány a to sa nestalo. Preto tu musí byť nezávislý orgán, ktorý musí pokrývať všetkých týchto oznamovateľov. Chcem tiež zdôrazniť aj pokus, ktorý zo strany niektorých kolegov v tomto hemicykle negatívni, ktorí chcú na jednej strane chrániť týchto oznamovateľov, ale na druhej strane chcú e, e, im odňať všetky možnosti pre týchto oznamovateľov, aby mohli tieto prípady oznámiť tlači v prípade e, tých najzávažnejších porušení, napríklad korupcia, sprenevera. Vieme, že v takýchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na tlač a v takýchto prípadoch sú práve títo oznamovateľia najviac zraniteľní. Aký zmysel by malo zrušiť e, ochranu týchto oznamovateľov v týchto najzávažnejších prípadoch, ktoré si práve vyžadujú, aby sa obratili na tlač. Teda občania nebudú mať e, e, prístup k informáciám a investigatívni novinári nebudú môcť robiť svoju prácu. Je polutovania hodné, že zajtra vzdáme hold odvahe Dafruana mm, Karuazovi a niektorí kolegovia sa snažia aby sa títo ľudia mohli obrátiť na tlač. Takže dúfam, že si to uvedomíte zajtra, keď sa budete hlasovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rozier. A teraz máme spontánnu rozpravu. Ako prvý, ako prvá má slovo pani Šojdrová. Ďakujem za slovo, dámy a pani. Ja súhlasím, že legislatívny rámec zákona o ochrane oznamovateľov bol na národnej úrovni. Tieto osoby, oznamovateľia, ktorí sa rozhodnú zverejniť dôverné informácie o nezákonnom konaní, pomáhajú bojovať proti podvodom, korupcii a daňovým únikom. Pri presadzovaní e, regulácie na európskych úrovni doporučujem, aby sme boli veľmi opatrní, napríklad v oblasti anonymity, Mali by sme hovoriť skôr o dôvernosti, e, kedy identita bude známa iba dozornému orgánu. Tiež nesúhlasím so vznikom Fondu na podporu oznamovateľov, e, kde by sa to plnilo práve z tej činnosti, e, z ktorej sa to získa. Je to veľmi nebezpečné podľa mňa. Skrátka, právo na ochranu oznamovateľov je dôležité a je potrebné, aby pri európskom rámci sme rešpektovali národný rámec a veľmi citlivý prístup. Ďakujem. Ďakujem. Pani Ward má slovo. Oznamovateľia sú kľúčoví pre ochranu verejného záujmu, pre šetrenie verejných prostriedkov, pre transparentnosť a integritu verejného života. Vo svetle nedávnych škandálov a zvlášť po minulotýždňovom zavraždení malskej maltskej novinárky je kľúčové, aby sme schválili e, európsky plán ochrany. Keď budeme chrániť oznamovateľov, tak chránime aj novinárov a ich zdroje. Chránime mimovládne organizácie, slobodu slova, chránime pravdu. Som hrdá, že moja skupina zohla takú dôležitú úlohu v podpore európskych krokov na ochranu oznamovateľov a chcem poďakovať mojim kolego, mojej kolegyni Viržiny Rozier za jej prácu na tejto správe. Transparentnosť, demokracia, slobodná tlač, vysoká etika vo verejných a súkromných organizáciách, to sú hodnoty, ktoré chránime, keď chránime oznamovateľov a musíme za nimi silne stáť, hlavne vtedy, keď e, čelia hrozbám a, a niektoré skupiny, napríklad EPP, sa snažia oslabiť silu tejto správy. My v Európskom parlamente musíme byť vodcami k, lepš- k väčšej transparentnosti. E, nesmieme zatvárať pred tým dvere. Ďakujem. Pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. V čase, kedy Európa má milióny nezamestnaných, chudobných a obrovský verejný dlh, je kľúčové, aby sme riešili otázky, ako je napríklad daňové úniky alebo vyhýbanie sa daňovej povinnosti a oznamovateľia tu zohrávajú kľúčovú úlohu kedy sprostredkovávajú informácie o škandáloch. Preto musíme zajistiť ich ochranu. A musia byť chránení e, pred sankciami. E, ich situácia je veľmi ťažká. Pravdepodobne si spomínate na zoznam Lagarde, e, kedy išlo o daňové úniky v Grécku a e, toto bola veľmi dobrá práca oznamovateľov a je veľmi dôležité, aby sme mali na zreteli dôležitosť typu informácie, ktoré poskytujú a e, podporili aj finančne v prípade, že je to potrebné a ak naozaj chceme, aby oni pokračovali a odhaľovali to, čo sa deje na účet e, verejného blaha. Ďakujem pekne. Pán Jakovčič. Ďakujem, ďakujem pekne. Oznamovatelia sú nevyhnutní a zaslúžia si e, našu ochranu. Chcem poďakovať spravodajkyni a všetkým, ktorí pracovali na tomto vynikajúcom dokumente. Je na čase, aby sme E, toto dokončili, pokiaľ ide o slobodu a demokraciu. Zvyčajne nezaostávame a tu Možno áno, ale určite sa chceme posunúť dopredu veľmi rýchlo. Tento dokument to umožní. Spomínam si na niektoré príklady Chor z Chorvátska. Veľmi známy príklad oznamovateľa v v chorvátskom ropnom priemysle, e, v ropnej spoločnosti INA, e, pracoval v verejnom záujme a preto chcem veľmi silne vyjadriť podporu tejto správe, pretože som si istý, že to zjednoduší situácie, ak e, parlament bude chrániť tých, ktorí sa snažia o dosiahnutie dobra. Ďakujem. A teraz Pán Fanagán má slovo. Keď chceme hovoriť o oznamovateľoch, každý hovorí aké je to úžasné, akí sú odvážni, akí sú výnimoční, ale len keď sa dostaneme do situácie, kedy ľudia eh, nemusia byť odvážni, tak nepotrebujeme oznamovateľov. Keď sa stane normálne byť oznamovateľom, len vtedy môžeme povedať, že sa nám to podarilo, pretože momentálne musíte byť výnimočným, aby ste boli oznamovateľom. Ak to urobíte v mojej krajine, tak vy vlastne you will end up mentally destroyed. Zničia vás e, psychicky a videl som to pri toľkých e, prípadoch. Vidíme situácie, kedy v mojej krajine oznamovateľia a policajnej síly e, bojovali proti pedofilom a videli policajti, ktorí boli e, postihnutí za to, že chceli pomáhať, musíme im pomôcť, e, namiesto toho, aby sme im hovorili, že buďte ticho, lebo váš život bude zničený. Dúfam, že sa to zmení a že to bude dobrý začiatok. Ďakujem pekne, pán Flanagán. A teraz má slovo pán Kaputo. Ďakujem pekne, pán predseda. Roky úloha zohrávaná oznamovateľmi v odhalovaní zneužívania verejnej e, dôvery a verejných záujmov e, viedla k odhaleniu mnohých škandálov. E, išlo o rôzne oblasti, ktoré boli, e, kde boli odhalené šta, škandály vďaka oznamovateľov. E, žiaľ, ochrana, ktorú majú, nie je primeraná alebo je príliš fragmentovaná, aby to bol skutočne systematický rámec v EÚ. Máme medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ochranu oznamovateľov a mali by sme európsku legislatívu e, založiť na tom vo svetle takých, takejto legislatívy. Musíme definovať oznamovateľov takým spôsobom, aby sme pokryli e, ich čo najviac a chránili verejný a súkromný sektor, konzultantov aj e, Eh, živnostníkov. Daphne Caruana, eh, eh, malcká blogerka, ktorá bola nazývaná Miss Wikileaks, ukázala, ako veľmi potrebujeme chrániť ľudí, ktorí sa snažia poukázať na zneužívanie verejných zdrojov. Ďakujem, pani Moli Skotkato. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisár eh, Moskoviči povedal nášmu výboru minulý týždeň, Európsky parlament vedie európske inštitúcie v boji proti daňovým únikom a praní špinavých peňazí, ale nikdy by sa nám to nepodarilo beť eh, práce Antoana Beltora, eh, mm, oznamovateľa vlaky Silíks. Daphne Caruana Galicia, malská novinárka, ktorá bola zavraždená minulý týždeň, dokázala, aké zločiny sa dejú na Malte a vďaka týmto odvážnym ľuďom máme informácie, ktoré sú potrebné, aby sme mohli e, poukázať na túto plutokráciu. E, Otria sa to základmi našej e, demokracie. Ľudia stracujú vieru v tento systém. Um, jeden sa tesne eh, vyhol väzeniu, iný bol zavraždený. To ukazuje, akú úlohu majú oznamovateľia v ochrane našej legislatíve, koľko korupcie zostáva skrytej, pretože o nej nevieme a tí, ktorí vedia, sa príliš boja. Legislatíva, ktorú parlament dnes navrhuje, poskytne oznamovateľom ochranu, ktorú potrebujú. Ďakujem pekne, pani Skotkato. A teraz nasleduje pani poslankyňa Kiniči. Ďakujem. Pán predseda. Panamské dokumenty, LuxLeaks, eh, Wikileaks to sú len nedávne škandály, ktoré odhalujú cezhraničnú sieť korupcie, daňových únikov a vieme o tom vďaka odvahe ľudí, ktorí si kladli za povinnosť poukázať na toto nezákonné konanie eh, v rozpore s verejným dobrom parlament aspoň e, sa začal zamýšľať e, nad touto citlivou témou, snaží sa e, analyzovať rozdiely v systému členských štátov niekde títo oznamovateľe vôbec nie sú chránení, iba dokonca sú trestne stíhaní. Chcem sa poďakovať pani Rozier za to, že svojou správou dokazuje, aký potrebný je legislatívny rámec s minimálnymi štandardami, aby sme harmonizovali systémy, aby sme dostatočne chránili týchto oznamovateľov prostredníctvom rôznych inštitúcií, legislatívy, tak aby sme uznali aj významnú úlohu, ktorú zohrávajú v ochrane verejného záujmu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Kiniči. Teraz eh, pán Castaldo. Ďakujem. Pán predseda, keď hovoríme o ochrane oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme, ide tu o skutočný útok na korupciu v prospech transparentnosti, ale Vidíme, ako rozdielna je legislatíva v jednotlivých členských štátoch. V súčasnosti vidíme, že sú tu krajiny, ktoré významne chránia týchto oznamovateľov a zase iné krajiny, ktoré ich dokonca trestne stíhajú. Nemalo by to byť len formálnym krokom. Táto iniciatíva mala by to byť skutočná a praktická iniciatíva. Mali by sme umožniť aj anonimné oznamovanie nekalej činnosti a tiež by sme mali zajistiť, aby títo oznamovateľa boli chránení pred stíhaním, pred eh, prenasledovaním zamestnávateľa alebo inštitúcie, pre ktorú pracujú. Tiež musíme um, obrátiť dôkazové bremeno. Keď ide o diskriminačnú činnosť práve, toto sú ľudia, ktorí by nemali mať povinnosť eh, dokazovať, eh, že konali v záujme firma, bude musieť dokazovať, eh, že neporušila pravidlo. Toto budeme musieť presadiť, ak naozaj nám ide o skutočnú ochranu oznamovateľov. Inak totiž v podstate pôjde len o veľmi chabý prejav a o veľmi zbabelé mlčanie. Ďakujeme pekne a v neposlednom rade Uh, uh, Pani Ruohonen Lerner je ďalšou rečníčkou. Uh, zaskočila nás, šokovala nás veľmi šokujúca vražda pred týždňom malskej novinárky. Tá odhalovala nekalé konanie, taktiež korupciu a zločiny tento príklad je extrémnym príkladom toho, ako môžu oznamovatelia skončiť, akým rizikám sa vystavujú a tiež prečo by sme ich mali chrániť. Táto správa obsahuje mnoho dobrého, ako napríklad eh, anonymné kanály oznamovania, taktiež ekonomickú podporu oznamovateľom. Je samozrejme, že malé, stredné aj veľké podniky musia eh, byť podrobené eh, rovnakým vyváženým právidlám na vnútornom trhu, čo sa týka daňovej povinnosti, taktiež verejného obstarávania alebo aj iných faktorov. Taktiež musíme presadiť jasnú legislatívu na zaistenie bezpečnosti týchto oznamovateľov nekalej e, činnosti a taktiež zločinov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Tomašič. Hvala gospodine. Ďakujem. Oznamovateľia konajúci vo verejnom záujme sú veľmi dôležití pre každú spoločnosť. Sú to ľudia, ktorí ohrozia svoje vlastné bezpečie, svoje vlastné blaho prospech verejného záujmu. Spoločnosť často nie je dostatočne vďačná za túto obe, ktorú prinášajú a často sú um, marginalizovaní. Preto je potrebné týchto oznamovateľov chrániť, ak chceme podporovať našich občanov v tom, aby sa nebáli odhaľovať informácie, ktoré sú o verejnom záujme, bez toho, aby sa obávali čohokoľvek. Mám na mysli najmä vnútroštátnu legislatívu, ktorú by každý členský štát mal mať presadenú absolútna ochrana oznamovateľov a to vyplývajúce z legislatívy jednoducho nie je možná, pretože ak by sme zastavili druhú stranu pred tým, aby sa mohla chrániť pred zákonom, tak v podstate by sme chránili v niektorých prípadoch tých, ktorí ohovárajú. Musia o tom preto rozhodnúť súdy, aby to bolo spravodlivé. Ďakujeme pekne. Pán Epitideus ďalší. Ďakujem vo verejnom sektore, vo veľkých firmách. Odvážni ľudia odhaľujú nekalé konanie ako napríklad podvody, daňové úniky, taktiež e, nezákonné obohacovanie sa a tak ďalej. A tiež e, odsudzujú korupciu a odhaľujú jej prípady. Toto sú občania, ktorí odsudzujú takéto nezákonné konanie a Pritom často, žiaľ, sa stávajú títo ľudia automaticky obeťami svojej vlastnej odvahy a ochoty pomôcť. Sú stíhaní rôznym spôsobom, často dokonca musí za to zaplatiť aj životom. Sú to ľudia, ktorí v podstate pomáhajú štátu, aby fungoval správne a preto je povinnosťou štátu ich chrániť a nájsť vhodný spôsob, ako aj inštitucionálne zaviesť také metódy, ktoré prispejú k posilneniu rámca, v ktorom budú môcť oznamovateľia konať. Musíme sa snažiť o to, aby sa ľudia nebáli odhaľovať e, nekalé konanie v prípade, že sú e, tu svetkomi a princípy právneho štátu musia byť e, primárne. Ďakujeme pekne a teraz v mene komisie dostáva slovo pán komisár Avramopoulos. Again. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne. Chcel by som sa aj ja poďakovať pani spravodajkyni za jej správu ktorá je významným príspevkom eh, do našej rozpravy. Komisia sa domnieva, že chrániť eh, tých, ktorí upozorňujú na nekalé konanie, eh, pomáha odháliť závažné porušovanie zákona, ktoré by sa inak ťažko zistilo. Preto oznamovanie vo verejnom záujme je významným prvkom na efektívne vynútenie práva, taktiež na zachovanie verejného záujmu. Chcel by som zdôrazniť, že by sme mali chrániť zodpovedných oznamovateľov, ktorých cieľom naozaj je chrániť verejný záujem. Je potrebné e, zachovať práva aj záujmy subjektov, na ktoré sa vzťahujú tieto správy, ako napríklad aj právo brániť sa týchto subjektov. Otázka teda znie, ako dosiahnuť e, tieto ciele a ako by sme mohli prispieť aj z európskej úrovne k ich plneniu. Ako viete, komisia v súčasnosti uzatvára svoje hodnotenie rozsahu krokov na európskej úrovni v tomto smere. Ehm, verejné konzultácie e, z tohto roka ehm, prilákali veľký záujem. Obdržali sme zhruba 5700 odpovedí, e, pričom zhruba 200 od e, združení aktérov Všetky tieto odpovede sú k dispozícii na internete, ale chcel by som zdôrazniť, že účastníci týchto konzultácií boli prevažne za e, ochranu oznamovateľov. Keď sa im položila otázka, v ktorých e, oblastiach by Európska únia mala podporovať členské štáty v snahe lepšie chrániť oznamovateľov, e, štyri oblasti, ktoré sa nevedú uvádzali, boli poprvé boj proti podvodom a korupcii, ďalej boj proti daňovým únikom a vyhýbajú sa daňové povinnosti, ďalej tiež ochrana životného prostredia a v neposlednom rade ochrana verejného zdravia a bezpečnosti. Tiež sme zadali eh, vypracovanie externej štúdie kde sa podrobne e, zanalizuje právna situácia v celej Európskej únii, vrátanie konkrétnych zacelených konzultácií s národnými orgánmi a ostatnými aktérmi z tohto sektora. Komisia e, zváži ďalšie kroky v prvej časti roka 2018. V tomto kontexte vaša správa je veľmi dobre načasovaná, vysoko aktuálna. Uznesenie e, to zohľadníme v našej práci. Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne. Týmto uzatváram rozpravu hlasovanie k tejto správe.